po včerajšom úspechu otvoríme schôzu a teda vo veľmi dobrej nálade budeme hovoriť o prvom bode nášho programu a to je správa pána Liona o budúcnosti SPP po roku 2013. A sme veľmi potešení, že komisár Čolos je tu s nami, pretože vieme, že počas eh, tejto plenárky komisia bude menovať jednotlivých komisárov, ktorí budú pred nás predstupovať a myslím si, že je to znak veľkej zodpovednosti, že pána Čolo sa vyslali na túto konkrétnu rozpravu, čo je veľmi dobrá vec. Dám teda najskôr e, slovo e, pánovi Georgeovi Lyonovi ako spravodajcovi v tejto veľmi dôležitej veci. Pán Lyon už vie, že má 4 minúty k dispozícii na to, aby odprezentoval svoju správu a potom dve minúty na reakcie záverečné. Spravodajca má 6 eh, minút, môže vyčerpať 6 minút, eh, ale potom neskôr nebude mať eh, už čas. Takže mal by pán Lyon dodržať to rozdelenie na 4 minúty a 2, ale ak sa rozhodne pokračovať a natiahnuť to na 6 minút, tak ho nepreruším. Nech sa páči. Ďakujem pekne pán predsedajúci, e, vážený pán komisár. Na začiatok by som e, chcel vyjadriť ľútosť smerom na e, nemeckých kolegov a pogratulovať španielským kolegom po vynikajúcom úspechu včerajšom. Na začiatok by som chcel načrtnúť to, čo podľa mňa sú tie dve principiálne otázky, ktoré musíme zodpovedať, pokiaľ ide o reformu SPP. Na čo je SPP?